Ehm, špeciálne ehm, okolnosti sa vzťahujú na ostrovy. Článok 174 zmluvy o fungovaní Európskej únii explicitne hovorí, že ostrovy vo všeobecnosti ehm, majú mnoho handicapov. E, správa o ekonomickej a sociálnej e, súdržnosti hovorí, že kríza e, má vplyv na veľa oblastí v EÚ a obzvlášť ťažko zasiahla ostrovy. Ostrovy Európskej únie sú často na vonkajších hraniciach EÚ a sú obzvlášť zraniteľné, pretože Európa momentálne čelí mnohým zmenám. K ním patria demografické zmeny, energetické eh, otázky a tak ďalej. A najjužnejšie regióny EÚ eh, sú momentálne pod silným vplyvom migračných tokov. Tieto prírodzené handicapy sú problémom, pretože predstavujú bariéru pre rozvoj plného potenciálu eh, ostrovov a preto potrebujeme viac využívať eh, možnosti, ktoré eh, sa tu naskytujú, napríklad eh, vyplývajúce z digitálnej agendy. Špecifika ostrovov vedú k tomu, že EU by mala zlepšiť súdržnosť ostrovov a pokiaľ ide o programové obdobie 2014 eh, až 2020, eh, treba povedať, že v ňom sa nejako neodráža táto špecifickosť. Ostrov nedostali žiadne eh, špecifické finančné prostriedky. V tomto kontexte v mene výboru REGI by som chcela položiť komisii následujúcu otázku. Môže komisia poskytnúť jasný popis handicapov, ako e, sa spomínajú v článku 174 zmluvy o fungovaní EÚ? A aké problémy e, e, majú ostrovy, ktoré sú zaradené do NUC 2 a NUC 3? a ako chce komisia eh, postupovať pri zdolávaní týchto eh, handicapov a tiež eh, aké kroky chce komisia v budúcnosti prijať, aby konala v súlade s článkom 174 zmluvy o fungovaní EÚ, pretože ako viete, ostrovy, ich prirodzený handicap by sa mal uznať ako konštantná bariéra v rámci eh, dodržiavania alebo splňania cieľov eh, politiky súdržnosti. Eh, je komisia presvedčená, že iné indikátory okrem a HDP by sa mali zohľadniť, myslím tým indikátory, ktoré sa nevzťahujú iba na ekonomickú oblasť, pretože si myslím, že sú tam iné faktory, ktoré tiež treba zohľadniť keďže ostrovy sú veľmi zraniteľné kvôli e, svojej geografickej e, polohe a svojim handicapom. Ďakujem veľmi pekne a e, teším sa na vaše odpovede. Slovo má teraz pani komisárka Korina Kretu. Nech sa páči. Ďakujem pekne, vážení poslanci, pani Mihajlová, kolegovia. V prvom rade by som chcela poďakovať výboru pre regionálne záležitosti Európskeho parlamentu za túto otázku na ústne zodpovedanie e, ohľadne podmienok ostrovnej povahy. Minulý rok sme mali dve zasadnutia e, na ostrove Guadalupe aj e, Reunion. Minulý týždeň sa konalo stretnutie s kolegom eh, Carmen Nuvela, eh, na ktorom sa zúčastnili všetci kolegovia v Európskom parlamente, ktorí pochádzajú z ultraperiférnych eh, regiónov. Práve pretože sme chceli sa zaoberať otázkou, ako v v tomto programovom období môžeme e, pomôcť týmto regiónom. Ako ste povedali vy, okrem toho, že sú veľmi vzdialené od Európy, e, potýkajú sa s mnohými e, problémami, ktoré sú pre ne špecifické. Ako viete, naše Fondy majú dlhú e, úspešnú tradíciu pri podpore e, regiónov s odlišnými e, geografickými špecifikami. K tomu patria aj ostrovné regióny. Je to spojené so sociálnymi, ekonomickými aj environmentálnymi aspektami a preto si zaslúžuje každá oblasť veľmi individuálny prístup. Preto by bolo dobre vypracovať nové nariadenie pre Eh, obdobie 2015-2020, eh, ktoré žiada členské štáty, aby, kde to je potrebné, vytvorilo dohody o partnerstve, v rámci eh, ktorých by sa prejednávali tieto osobitné a často permanentné handicapy ostrovov. Niektoré ostrovy už teraz používajú výnimku, napríklad pokiaľ ide o tematickú koncentráciu e, e, podpory z Fondu pre regionálny rozvoj, alebo mm, je tam vyššia flexibilita, ktorá zohľadňuje práve ich e, špecifika. Okrem toho ultraperiférne regióny majú viacero výnimok, viacero individuálnych podmienok, ktoré sú tu práve za účelom kompenzácie e, ťažkých a permanentných e, handicapov. Komisia monitorizează situația din regiunile. Ale ako ste vy povedali, zaoberáme sa aj regiónmi, e, ktoré patria do oblasti NUC 2, NUC 3 indikátor eh, ľudského eh, rozvoja, teda údaje, ktoré eh, máme, analizujeme, avšak zdá sa, že momentálne nie sú dostatočné na to, aby sme mohli dohudky sa zaoberať všetkými špecifikami ostrovných regiónov, ale pokračujeme ďalej v zbieraní údajov čo nám umožní v rámci budúcej správy o súdržnosti predstaviť aj detaľnejší popis situácie týkajúcej sa ostrovov. Ďakujem vám za pozornosť. Teraz prejdeme k vyhláseniu mene politických skupín. V mene Európskej ľudovej strany má slovo pán Číku. Ďakujem, pán predseda. Dnes je pre mňa veľmi dôležitý deň, pretože moja iniciatíva, samozrejme vďaka eh, postupu, ktorý predpokladá parlament a komisia, sa eh, dostáva na plénum. Je to veľmi dôležitá téma ja by som sa chcel e, obrátiť na pani komisárku, aby som jej uviedol pár konkrétnych príkladov, aby sme lepšie pochopili, e, prečo aj to, čo ste povedali, e, je predsa trošku vzdialené od reality. Ostrovy nemajú prístup na trhy. Dnes majú veľký handicap a negatívum, že má k dispozícii Eh, iba podpory eh, štátu, low cost firmy utekajú z ostrovov, nadnárodné spoločnosti utekajú z ostrovov, nie je tam eh, teritoriálna kontinuita, mm, chýba tam možnosť hospodárskej súťaže, aj pokiaľ ide o ceny energii, Malé a stredné podniky na ostrovoch ťažko dobiehajú proces, proces internacionalizácie, lebo sú strategicky opustené. Myslím si, že je veľmi dôležité pochopiť, že keď sa e, hovorí o doprave tovaru a osôb, e, my nemáme e, monopol. A pokiaľ hovoríme o turizme, ten to sa nedá udržiavať tiež kvôli týmto handicapom súvislo s tým, že e, ostrovy e, nemajú prístup k e, špecifickému financovaniu. Sú oslabené a určite treba zrevidovať a posilniť ich pozíciu. Máme veľmi dôležité strategické ciele pre opustené regióny a preto apelujem na vás, aby ste sa venovali tejto téme a zohľadnili ju pri budúcom programovaní. Ďakujem a nome del gruppo dell'Alleanza Ďakujem. E, v mene skupiny SND má slovo pani Giuffrida. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem e, kolegom za ich e, prácu na eh, tomto uznesení, eh, ktoré sme vypracovali. Ďakujem eh, pani komisárke za jej prítomnosť na dnešnej rozprave, za dôležitosť, ktorú pripisujete situácii ostrovov. Mne na tom veľmi záleží. Ja pochádzam zo Sicílie a my ostrovčania vieme veľmi dobre, aká je situácia ostrovov, aké ťažkosti majú, s čím sa musia pasovať, Eh, predstavuje to ich obrovskú eh, bohatosť, ale aj eh, slabosť. Dnes preto treba jasne popísať tieto slabosti, popísať, e, čo chýba a čo teda zabraňuje hospodárskému rastu našich ostrovov, pretože je trpkou e, realitou, e, že je tá mobilita redukovaná, že všetko stojí viac, je ťažké exportovať a turisti majú ťažký prístup na ostrovy. Treba e, tu urobiť špecifické programovanie, ktoré by zohľadňovalo osobitnú situáciu e, ostrovov. A je preto dôležité, aby e, komisia si vytvorila osobitnú skupinu expertov, ktorí by sa zaoberali čisto situáciou ostrova, vypracovali osobitné podmienky pre ne. Ostrovy môžu toho veľa ponúknuť, obnoviteľné zdroje, biologické poľnohospodárstvo, a e, tak ďalej. Takže my žiadame naozaj komisiu, aby podporila ostrovy. V mene e, skupiny EKR má slovo pán Tomašič. Život na otoku nie je uviek lagan. Kao... Ďakujem pekne. Život na ostrovoch nie je jednoduchý, ja to viem veľmi dobre, pretože ja bývam na ostrove. Sú zlé dopravné možnosti, nedostatok niektorých služieb, predovšetkým pokiaľ ide o zdravotníctvo a vzdelávanie. To sú výzvy, ktoré musia jednoducho ľudia na ostrovoch zvládať. Nie sú tu ani pracovné príležitosti, je tu úpadok výrobnej oblasti, mladí ľudia opúšťajú ostrovy a to prispieva k zhoršovaniu situácie na ostrovoch. Ale nemôžeme si zúfať, musíme urobiť viac, aby sme využili potenciál našich ostrovov. Na to potrebujeme pritiahnuť investorov a podarí sa nám to iba s dobrou daňovou politikou prostredníctvom deregulácie a investíciami do infraštruktúrov a spolupráci so súkromným sektorom. Dúfam, že všetci budete súhlasiť so mnou, preto vás žiadam, aby ste podporili moje pozmeňujúce návrhy, ktoré sme predložili s kolegami za EKR. Ďakujem. Ďakujem pekne. A teraz za Alde dostane slovo pán Jakovčič. Ďakujem pekne, vážený pán predseda, pani komisárka. Ostrovy nie sú iba nejakou štatistickou kategóriou. Ostrovy znamenajú aj život. Bohužiaľ, tento sa stále zhoršuje, pretože ľudia opúšťajú ostrovy. Nemôžeme vnímať ostrovy iba nejakú štatistickú kategóriu. A musím to povedať, pretože máme veľa malých ostrovov, veľmi malých ostrovov, kde život je oveľa ťažší ako na veľkých ostrovoch. Chorvátsko je jednou z takýchto krajín. Chorvátsko má veľké množstvo obývaných malých ostrovov a v tomto kontexte život na tých ostrovoch je veľmi, veľmi ťažký vo všetkých oblastiach. Na záver chcem povedať, že ak stratíme identitu na našich ostrovoch, tak prídeme o identitu prídu o túto identitu viaceré členské štáty a nakoniec prídeme vlastne o identitu Európskej únie. A Európska únia bola vytvorená aj na ostrovoch. Ďakujem a teraz za GUE dostane slovo pán Papadomulus. Ďakujem pekne, vážený pán predseda. Podľa príslušných článkov vidíme, že politika ako keby doposiaľ nepomáhala ostrovným oblastiam. Komisia musí urobiť oveľa viac práve preto, aby pomohla ostrovom napríklad aj v Grécku. Napríklad taký ostrov ako Lesbos má veľkú populáciu. Treba povedať, že tento ostrov v roku 2015 prijal obrovské množstvo utečencov a obyvateľia tohto ostrova. Máme Susan Sarandon, ktorá je známa herečka, e, navrhla vlastne Nobelovú cenu týmto občanom za to, že jednoducho preukázali takúto obrovskú solidaritu týmto utečencom. Ale ja si myslím, že komisia musí robiť oveľa viac, pretože tieto ostrovy sú priestorom, ktorý je veľmi dôležitý, a to nie len z turistického uhla pohľadu, ale treba povedať, že sú tu problémy s infraštruktúrou. Dopravné náklady sú obrovské a sú to tie ostrovy, ktoré momentálne musia čeliť tej výzve utečencov, takže potrebujeme viac než len slova. Ďakujem. Ďakujem. A teraz za EFDD dostane slovo pani Damato. Ďakujem, pán predseda. Zdravím, pani komisárko. Ďakujem, že ste tu medzi nami, by ste sa venovali tomuto dôležitému problému, dôležitému aj pre moju krajinu. Zdieľame väčšinu toho, čo sa spomína v návrhu uznesenia. Je treba e, zvažovať aj iné indikátory než HDP. Napríklad e, e, Sardínia má HDP na úrovni 76 a tým nemôže používať fondy pre eh, znevýhodnené oblasti. Zároveň je tam však veľmi vysoká nezamestnanosť eh, takže niečo tu nefunguje, sú tu nesprávne nastavené eh, ukazovatele. Treba sa teda venovať realite a nastaviť správne otázky. Sicília napríklad veľmi zle vie absorbovať európske fondy Všetky eh, vlády od Berlusconiho až po eh, Renciho majú problém eh, s postavením mostu, pretože Sicília je v aktívnej seizmickej zóne. Treba sa sústrediť na trvalú držateľnú dopravu, ekologické zdroje energie, poľnohospodárstvo, treba sa zaoberať e, zamestnanosťou, e, treba sa zaoberať otázkou napríklad e, snahy získavať ropu v oblasti Sicílie. Toto sú konkrétne problémy, ktoré treba riešiť. Ďakujem. Pani Damato, teraz v rámci ENF má slovo pán Salvini. Ďakujem pekne, pán predseda, pani komisárka. Jednou otázkou je to, čo hodnotíte, druhou otázkou je to, aká je realita. E, nezamestnanosť mladých na Sicílii a Sardínii je viac než 50 mladí utekajú. E, talianský štát aj Brusel sa k ním správajú ako ku kolóniám. Konkrétne príklady, e, nepomáha sa im, ale škodí sa im. Um, pravidlá Európskej únie ohľadom rybolovu sú absolútnym e, škandálom, ktoré pripravili o prácu Eh, mnohých. Eh, sú tam naozaj dementné eh, povinnosti, ktoré musia splňať tieto ostrovy, čo vedie k tomu, že mno, mnohé firmy museli skončiť svojou aktivitou, mnoho ľudí bolo prepustených. A potom tu máme znečisťovanie napríklad v Sicílii, pretože polovica vlakov je, tam, tam funguje na naftu na e, Sardiny ani len nemôžeme hovoriť o železničných tratiach, nie je tam ani len e, diálnica k dispozícii. E, oper, operátori, leteckí operátori utekajú z ostrovov, ľudia sú odkázaní na pomalú lodnú dopravu. Takže prosím, e, e, nechajte e, ostrovy tak, nechajte ich, nech sa môžu slobodne rozvíjať pokiaľ teda si nemyslíte, že e, ostrovy e, by e, mali svoju prosperitu um, si zabezpečovať s otázkami týkajúcimi sa utečencov, mali by na nich zarábať, ak si to myslíte, tak len cez našu mŕtvolu. Ďakujem pekne, vážený pán predseda. Chcela by som povedať, že toto uznesenie, pokiaľ ide o ostrovné oblasti, prišlo skutočne v príhodnej príhodnom čase. Ja sa chcem poďakovať spravodajcom. Ja pochádzam z Malorky, z Baleárskych ostrovov, patrí to Španielsku. Už dlhý čas bojujeme za uznanie zmluv, pokiaľ ide o ostrovné oblasti, kam vlastne spadá napríklad aj Menorka, Fomentera a ostatné, ktoré patria k Baleárským ostrovom. A pokiaľ ide o náklady na polnohospodárstvo, na dopravu, pokiaľ ide o zdravotnú starostlivosť, vzdelávanie, to sú všetko obrovské problémy, ktoré musia byť vyriešené. V článku 174 sa hovorí aj o teritoriálnej kohézii, ale pokiaľ ide o rozpočet, tak tam sú už problémy. Ja blahoželám návrhu komisie aj uzneseniu. Agenda pre ostrovné oblasti a jej vytvorenie, pokiaľ ide o rozvoj týchto oblastí, to je veľmi dôležité. Potrebujú tieto ostrovné oblasti aj dotácie na to, aby mali rovnakú schopnosť ako ostatné oblasti vo všetkých strategických oblastiach, aby mali rovnaké príležitosti ako zvyšok pevniny. Ďakujem. Ďalší rečník. Ďakujem pekne, vážený pán predseda. Nachádzame sa v Európe, kde dodržiavanie biodiverzity je základným princípom a nestačí nám, aby sme uznávali predovšetkým to, že sú tu určité rozdiely medzi teritoriálnymi oblastiami. Tento problém oblasti ostrovov je viacnásobný, pretože jednoducho treba si uvedomiť, že ostrovy sú izolované a preto potrebujeme konkrétne iniciatívy na to, aby sme tieto chronické problémy ostrovov riešili, pretože vidíme, že tu máme problém s takými základnými surovinami, ako je napríklad voda. Je tu nedostatok základných služieb. A máme napríklad aj malé ostrovy v Grécku, ktoré nemajú zabezpečené služby v plnej miere, tak ako ostatné. Takisto treba znížiť problémy, ktoré súvisia napríklad s takými vecami ako nedostatok prístupu k obnoviteľným zdrojom energie. A preto v druhom období do roku 2020 musíme jednoducho vyrovnať tie príležitosti, ktoré sme doposiaľ premrhali v oblasti investícií a venovania pozornosti tejto oblasti. Pokiaľ ide o definícii Eurostatu, jednoducho toto je jediný možný prístup. Treba využívať všetky kritéria v tom zmysle, do akej miery definujeme ostrovné oblasti ako ostrovné, či budeme brať do úvahy aj iné e, charakteristiky, ako napríklad vzdialenosť od pevniny a podobne. Ďakujem pekne. Pán Chuntis. Ďakujem veľmi pekne, vážený pán predseda. Hovoríme dnes o ostrovných o podmienkach ostrovnej povahy, to znamená, ostrovy majú špecifické charakteristiky a pokiaľ ide o moju krajinu, treba povedať, že jednoducho tá pomoc, ktorú ostrovné oblasti minulosti dostávali, už bola ako keby úplne zrušená, pretože Gréci musia, znášajú všetky tie ťažkosti, ktoré súvisia s úspornou politikou. Máme napríklad problémy, pokiaľ ide o DPH, DPH ktorá bola jednoducho znížená a treba si uvedomiť, že máme veľmi veľké problémy, pokiaľ ide o oblasť letísk na ostrovoch. Ak chceme skutočne znížiť náklady na dopravu, tak to takisto bude mať konsekvenciu na tieto ostrovy a takisto sa musíme pozrieť aj na ostrovy v Egejskom mori. Vidíme, že tu nie je už európska solidarita ako v minulosti, takže ja by som skutočne žiadal, pani komisárka, aby ste odpovedali na otázku, ktorú som vám predložil pred 4 mesiacmi. To znamená, čo robíte v tejto oblasti, pokiaľ ide o politiku kohezii, e, čo robíte pre ostrovy v Grécku, ktoré jednoducho musia znážať momentálne tú veľkú vlnu utečencov. Ďakujem veľmi pekne za vašu konkrétnu a presnú odpoveď. Ďakujem pekne, pán Lavia. Ďakujem, pán predseda, ďakujem kolegom, ktorí si želali túto diskusiu na plene s pani komisárkou. Ďakujem, pani komisárka, že ste prišli zareagovať na naše otázky. Chcem vám položiť jednu otázku. Dnes ostrovy e, žijú v podmienkach marginality, ktorá nie je len fyzická, ale aj sociálna, ekonomická, Európska eh, komisia eh, sa eh, vyjadrila, chce navrhnúť programy pre ostrovy, ale treba pripomenúť, že takýchto ostrovov v EU je naozaj veľmi veľa, takže čo konkrétne navrhujete, aby ste podporovali kontinuitu, teritoriálnu súdržnosť, aby tu naozaj vznikla agenda, ktorá by sa zaobrala špecifikami ostrovov, ekonomickou marginalitou, zaostalosť, ktorá však e, nesúvisí s e, rozvojom. Ja e, pochádzam z ostrova, ktorý, na ktorý sa zabúda viac než na ostatné a ľudia za takúto e, odlučenosť musia platiť z vlastných vrecák zatiaľ. Takže čo chce urobiť komisia na to, aby znížila ceny e, dopravy, aby e, znížila túto znevýhodnenosť ostrovov? Ďakujem. Ďakujem, pán Lavia. Teraz prejdeme k postupu Catch DI. Je veľa žiadostí o slovo. Bol som e, flexibilný zatiaľ, pretože táto e, otázka je veľmi e, citlivá pre mnohých poslancov. Ak by ste sa chceli všetci naozaj vyjadriť, je veľmi potrebné, aby tí, ktorí sa hlásite do postupu Catch ste sa naozaj vtesnali každý do jednej minúty, inak vás budem musieť prerušovať. Pán Maltič. Pani Matič. pozdravňam povierenicu i zahvaľujem kolegi Vážený pán predseda, e, pán Čeka by sa vám chcel poďakovať za túto iniciatívu. Ja som z krajiny, ktorá má viac ako tisíc ostrovov a musím povedať, že sa obávam e, o budúcnosť našich ostrovov, pretože ich ľudia jednoducho opúšťajú na úrovni EÚ a na národnej úrovni. Musíme mať lepšie politiky, politiky, ktoré budú zamerané na naštartovanie hospodárskych projektov na ostrovoch. Momentálne vidíme, že len s vyššou mierou, len projekty s väčšou mierou spolufinancovania cez Fond politiky súdržnosti, iba tie e, sú financované a realizovateľné. Prečo nemôže byť štátna pomoc flexibilnejšia, čo sa týka hospodárskej pomoci rozvoja ostrovov? Prečo by sme nemohli spolufinancovať vo väčšej miere bez ohľadu na to, e, na aké úrovni sú klasifikované a zaradené regióny, bez ohľadu do ktorej úrovni NUT patria, e, pretože chceme, aby tam ľudia ostali žiť. Puno je problema s kojima se nose stanovnici otoka od podataka da otoci u prosjeku zaostali. Takže e, ľudia, ktorí žijú na ostrovoch, e, majú vážne problémy. HDP je o 5 nižšie, ľudia opúšťajú ostrovy, sú tam e, zlé spojenia, cestovné, zdravotníctvo nedostupné. Avšak HDP nie je primeraným kritériom, pretože nezohľadňuje ďalšie kritéria, ktoré stiažujú život ľuďom na ostrovoch. Môžeme hovoriť o rôznych definíciách, ale myslím si, že sme nespravili dosť pre európske ostrovy, predovšetkým čo sa týka našej povinnosti podľa článku 174 v EU politikách, EU inštitúciách e, v podstate politiky nikdy neboli primerané. Ja som z Chorvátska a vyzývam komisiu, aby spravila riadnu analýzu životných nákladov na ostrovoch a prispôsobila finančnú podporu. Uh, tejto analýze. Potrebujeme strategický program, potrebujeme pomôcť našim ostrovom a pomôcť im, aby lepšie mohli využívať svoj plný potenciál. Pán Marias. Ďakujem pekne. Podľa zmluvy o fungovaní Európskej únie sa uznáva, že ostrovné e, územia predstavujú e, problémy, ktoré sú špecifické, znevýhodené, nesúvisí so zemepisnou polohou a výsledky sú také, že ostrovy majú problém s konkurencieschopnosťou a sociálnou súdržnosťou v Grécku. Ostrovy veľmi citlivo reagujú na hospodárskú krízu v rámci pomoci trojky. Máme e, veľmi ťažké problémy. Zvýšili sme DPH z 13 na 23 Trojka žiada aby e, sa zavreli ostrovy a sú tu teda e, obmedzený cestovný ruch plus veľké toky migrantov. V roku 2015 najviac migrantov prišlo e, na grécké ostrovy, chyba tu infraštruktúra, sú tu sociálne problémy, ktoré sa majú dopad, negatívny dopad aj na e, v podstate cestovný ruch. E, minimálne keby ste späť znížili DPH, e, DPH z 23 na 13 to by nám pomohlo. Ďakujem pekne. Ja som z krajiny, ktorý má, ktorá má dva autonómne regióny e, v Atlantiku Azorské ostrovy, ktoré pozostávajú z deviatich ostrovov a samo o sebe to vytvára ďalšie problémy. Dvojitá ostrovnosť, aby sa to tak dalo povedať, sa týka týchto deviatich ostrovov. Sú tam tisíce imigrantov zo Spojených štátov a Kanady a mnohí ľudia jednoducho ostali tam. Niektorí z týchto imigrantov nechcú cestovať alebo nemôžu cestovať do e, Spojených štátov či Kanady, takže cestujú, presmiestňujú sa na týchto ostrovoch. E, Navštívil som dve školy na Azorských ostrovoch. Jedna škola má také problémy, že e, deti musia mm, e, zobrať 4 lety, aby sa dostali do Bruselu, takže pomôžte im, pretože to nemôže byť skutočná Európa. Nemôže budovať Európu bez skutočnej súdržnosti, bez toho, aby títo ľudia mohli voľne cestovať nielen e, vo svojej krajine, ale aj po Európe. Pán Viegaš? Ľud v Európe trpí dopadom e, úsporných opatrení na podporu veľkých finančných spoločností a e, najviac sú postihnuté ostrovy, pretože majú mnoho nevýhod e, v súvislosti s deliberalizáciou. Program trojky mal veľmi zlý dopad na ľudí, ktorí žijú na Azorských ostrovoch, majú naozaj problém prežiť v tomto liberalizovanom svete. Ehm, keď sme navštívili ich polnohospodár... náš polnohospodársky výbor navštívil tieto ostrovy, ehm, videli sme, že sú tu veľké problémy a keď vytvo, vyhlásime Európsky rok ostrovov, týmto nevyriešime, nezachránime ich, potrebujeme konkrétne politiky, Mm, pre tieto ostrovy, poskytnúť im pomoc, čo sa týka dopravy a tak ďalej, tak aby mali ľudia na ostrovoch rovnaké výhody, rovnaké možnosti ako e, inde v Európe. Ďakujem pekne. Ja by som sa chcel poďakovať kolegovi Salvatore Čiku a poblahoželať mu to teda ako ďalším kolegom, ktorí sa pustili do otázky ostrovov. E, Európa sú aj naše ostrovy. Predstavte si Európu bez ostrovov. Ale myslím si, že je čas prestať mať pekné reči a čas začať konať. Európa musí konať teraz. Ostrovy sa musia dostať z izolácie, potrebuje konkrétne návrhy, legislatívny balík, tak ako bol Junckerov balík, Delorsov balík, potrebujem balík pre ostrovy, aby neboli izolované. Európska únia nám môže pomôcť, pomôcť pri našich iniciatívach vytvárať eh, napríklad bezplatnú sieť Wi-Fi pre všetky ostrovy. Môžeme pomôcť eh, dopravným spoločnostiam na ostrovoch, eh, stimulovať im k tomu, aby ostrovy bol, mali ľudia, ktorí žijú na ostrovoch, prístup ku všetkým základným sociálnym službám musíme mať také ostrovy, ktoré e, budú ponúkať veci Európskej únie, ale aj dostávať veci od Európskej únie. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán predseda. S veľkým záujmom sledujem túto diskusiu, pretože som poslancom, ktorý sa narodil a žije na Kanárskych ostrovoch. Ak sa pozrieme na program 2020 2030 je tu e, v podstate hovorí sa o veľkej príležitosti pre ostrovy. Treba spraviť niečo napríklad v oblasti zamestnanosti. Miera nezamestnanosti na ostrovoch je neudržateľná. Musíme podporovať uh, Eh, rekvalifikáciu, odbornú prípravu ľudí, aby eh, sa mohli zamestnať a posunúť hospodárstvo vpred. Pre všetkým potrebujeme zmeniť kritérium HDP. Kritérium HDP eh, by nemalo byť jediným kritérium na meranie hospodárskeho rozvoja ostrovov. Musíme riešiť otázky sociálnej udržateľnosti, demografické udržateľnosti, udržateľnosti životného prostredia. Musíme využívať synergie a solidaritu medzi celou Európou a musíme podporovať ostrovné regióny regióny. Všetko to musíme zakomponovať do európskych politik. Ďakujem pekne, pán predseda, kolegovia a kolegyne. Pozorujem diskusiu veľmi pozorne. Nie som zo strednej oblasti, ale je tu veľa problémov, ktoré tu boli popísané aj na pevnine. A myslím si, že na ostrovoch sa vlastne pokiaľ ide o byrokraciu, pokiaľ ide skutočne o byrokraciu vo viacerých oblastiach, že to má väčší dopad na ľudí ako v iných oblastiach Európy a preto si myslím, že takýmto spôsobom treba očakávať od ostrovov, aby čelili takýmto výzvam. Ale vidíme, že momentálne tá kríza pokazuje na to, aká dôležitá je infraštruktúra na ostrovoch a preto by sme mali mať tú možnosť, ktorú tu máme pri tejto kríze, využiť na to, aby sme tie administratívne procesy využili na to, aby sme zlepšili otázky infraštruktúry a pomohli ľuďom, aby tie problémy, ktoré majú, zvládali lepšie. Solidarita v Európe je veľmi dôležitá. Ďakujem. La parola onorevole Soru pán ďakujem pekne, pán predseda. Táto iniciatíva je veľmi dôležitá iniciatíva výboru REGI, ktorá nám umožňuje diskutovať na plene o tejto téme spolu s pani komisárkou. E, pani komisárka, mám pre vás nasledujúce e, posolstvo. E, správa o stave súdržnosti, ktorá sa dnes spomínala, hovorí o tom, že hospodárska kríza má väčší vplyv na ostrovy, chceme e, naplňať e, projekt e, súdržnosti európskeho hospodárstva, preto je, sú potrebné špecifické úpravy pre ostrovy. Ehm, ak ste presieťovaní, lepšie prekonáte negatíva vyplývajúce z vašej izolovanosti. Toto platí určite pre ostrovy. Ehm, týka sa to dopravy, každý e, ostrov má právo na mobilitu. E, treba e, urobiť málo veci, ale treba ich urobiť rýchlo. Pani Breso, ďakujem, pán predseda. Z diskusie, ktorú sme si vypočuli, vyplýva, pani komisárka, jedna vec. To, že ostrovy na jednej strane sú charakterizované podobnosťami, majú niečo podobné, majú veľké problémy, e, ktoré ich spájajú a sú osobité. Na druhej strane medzi jednotlivými e, ostrovmi sú veľké rozdiely, pokryť o ich veľkosť, vzdialenosť a problémy, ktorým musia čeliť. Ja by som vás chcela požiadať, aby keď ste si vypočuli, vypočuli, aké povahy sú tieto e, problémy, aby ste to zohľadnili v bielej e, knihe, ktorú vypracujete, ktorá by zohľadnila e, malé ostrovy, veľké ostrovy, ostrovy, ktoré sú časťami súostrovy, ultraperiférne regióny, ktoré sú spojené ešte, ktoré majú ešte ďalšie ťažkosti návrh, takže bola by som veľmi rada, keby sa to odrazilo v konkrétnych politikách. Ďakujem pani Grapini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 využívať eh, možnosti eh, politiky súdržnosti. Je to veľmi dôležité pre eh, ostrovy. Index ľudského rozvoja je tu veľmi dôležitý. Čokoľvek, čo robíme, by malo zlepšiť kvalitu života ľudí. Treba zohľadňovať politiku súdržnosti všade Ďakujem e, okrem iného výboru REGI. Treba tiež aj zdôrazňovať úlohu miestnych a regionálnych orgánov. Ďakujem pekne. Sono mancate le sollecitazioni e anche di interventi. Nechýbali naozaj silné výzvy. A teraz už je na komisii, aby e, zareagovala. Nech sa páči, pani komisárka Kretu. Mulțumesc, domnule domnule președinte stimați membri ďakujem pekne eh, vážení poslanci kolegovia ďakujem vám za váš príspevok chcela som vás už eh, na začiatku ubezpečiť eh, tým čím sa zaoberám Ehm, zaoberám sa naozaj špecifikami ostrovov a ultraperiférnych regiónov. Ehm, Spomnula som aj ehm, moju časť na tej konferencii v Guadalupe. Teraz najbližšou konferenciou bude jedna na Madeire. Stretla som sa s poslancami, ktorí zastupujú ultraperiférne regióny pentru, uh, je dôležité, eh, aby eh, sme diskutovali spoločne s komisárom eh, Velom, zodpovedným za klimatické zmeny, lebo aj sa to týka špecifických politík, ako politika rybolovu, Ultraperiférne regióny a vo všeobecnosti ostrovy sú súčasťami členských štátov. A z tohto pohľadu som veľmi rada, že v decembri Európsky e, súdny e, dvor to povinnosť členským štátom e, zohľadniť e, situáciu ultraperiférnych regiónov pri formulovaní e, programov rozvoja jednotlivých regiónov. Treba zohľadniť e, špecifika e, týchto regiónov. Sme teda v kontakte s členskými štátmi. Apelujeme na nich v tejto e, súvislosti. Pokiaľ ide o finančný a politický rámec, investičné možnosti, teda fondy, ktoré sú k dispozícii pre oblasť e, pre obdobie 2014-2020. Tieto zdroje sú veľmi dôležité pre zohľadňovanie špecificity e, ostrovov, e, ultraperiférnych regiónov. Vám sľubujem proaktívnejšiu úlohu, pretože nepostačuje, aby sme my ako komisia e, raz ročne navštívili nejaký e, ostrov. Ako hovoríte, nemôžeme dobre poznať realitu, pokiaľ tu nebude existovať vzájomný, e, konštantný dialog. Ak nám nebudú postupované konkrétne problémy. V tejto súvislosti môžete so mnou a s celou komisiou rátať. Pokiaľ ide o Grécko, viete veľmi dobre, že minulý rok som sem prišla žiadať o osobitné opatrenia, ktoré by riešili osobitnú e, situáciu. Podarilo sa nám e, zmeniť úpravy. Teraz už máme 100% e, kofinancovanie. Z nášho pohľadu sme teda urobili všetko, čo bolo v našich silách pre Grécko. Zdieľam to, čo tu zaznelo Vlastne tisíce ľudí prišli do Grécka a v roku 2015 to je spojené s obrovskou záťažou. A ja vám garantujem, že sme v úzkom kontakte s gréckou vládou, preto aby sme podporovali Grécko pri zdolávaní tých obrovských víziev, eh, pre ktorými stojí. Všetko závisí od administratívnych schopností. Hovorilo sa tu o ostrove Lesbos. Ja som sa stretla so zástupcom tohto ostrova. Hovorili sme o využívaní európskych zdrojov. Žiaľ, Grécko je eh, krajinu, ktorá nechce eh, využívať európske fondy pre problém migrácie, aj keď tu takáto možnosť existuje časť e, by sa dala použiť na budovanie napríklad e, e, možnosti vybudovania nejakých nemocničných, núdzových nemocničných zariadení a podobne. Poznám teda problémy, s ktorými sa borí Grécko a ešte raz vás ubezpečujem, že budeme robiť všetko, eh, čo je v našich silách, aby sme eh, osobitnú situáciu ostrovov zhodnotili. Ehm, mnohí eh, nechcú, aby boli zohľadňované špecifika ostrovov. Napríklad Grécko sa v takomto zmysle svojho času vyjadrilo, že chce byť vnímané ako jednotné teritorium. Tiež v iných dokumentoch sa nejako špecificky nespomínajú osobitosti ostrovov. Francúzsko práve naopak vo svojich e, programoch e, e, partnerských dohôd spomína, že sú tu ostrovy ako Reunion, Francúzska, Guiana, Guadalupe, ktoré si vyžadujú špecifické politiky. Takže, ako som povedala, je to zdieľaná zodpovednosť, obzvlášť pokiaľ ide o e, európske e, zdroje a ich prerozdelenie. E, tu je naozaj 100% zodpovednosť na strane členských štátov. A ako som povedala, máme k dispozícii aj špecifické nástroje a výnimky, ktoré e, sú tu platné. E, E, výzva pre nás všetkých je zlepšovať regionálnu politiku tak, aby sme mohli čo najlepšie zareagovať na výzvy, ktorým e, čelia jednotlivé e, regióny. Chcem vás ubezpečiť, že som úplne otvorená z mojej strany akékoľvek pomoci. Na túto tému sa bude konať v Bruseli mm, osobitné zasadnutie a Ostrovy e, majú pred sebou nielen veľké výzvy, ale ich špecifickosť, e, keď sa správne bude ponímať, môže e, aj pomôcť dosiahnutiu európskych cieľov v mnohých oblastiach. Navštívila som aj niektoré talianské ostrovy ako Sicíliu. Želáme si, aby európske fondy sa využívali optimálne, aby mali pozitívny vplyv na tieto hospodárstva, obzvlášť pokiaľ ide o boj proti nezamestnanosti. A aj e, boj proti nezamestnanosti, energetické zdroje, je tu veľký problém. E, toto dopravné prepojenie, e, ktoré ste spomenuli, veľmi dobre to chápem E, niekto tu spomenul, že treba e, e, štyrikrát prestupovať z lietadla na lietadlo, aby sa človek dostal z týchto ostrovov do Bruselu ale súvisí to aj so suverenitou jednotlivých členských štátov. Francúzsko napríklad subvencuje cenu leteniek z vzdialených regiónov Takéto možnosti a príklady tu teda existujú. Takže toto nie je na našom rozhodnutí. Treba viac hovoriť o špecifických problémoch ostrovov. Som úplne presvedčená, že toto je dôležitý problém. Potrebujeme výnimky. Ako som predtým povedala, som v stálom kontakte s E, komisármi zodpovednými za štátnu pomoc. A e, s komisárom Velom máme tiež prísnu politiku, pokiaľ ide o rybolov. Sú tu teda potrebné výnimky pre tieto ostrovy, ktoré sú konfrontované s obrovskými problémami a programové obdobie 2015-2020, e, ktoré ste e, prijali e, ako spolu zákonodarcovia, je tu dôležitým krokom, ale na druhej strane toho zostáva ešte veľa urobiť a ja som vám plne k dispozícii, aby sme spoločne pretavili do praxe tie najlepšie nápady a rozprávali o budúcnosti. Grazie, La su... Ďakujem pekne, pani komisárka. Týmto sa rozpráva k tomuto bodu končí.